je nám potešením, že máme tento spoločný meeting s výborom KONT eh, za spolu pod predsedníctva pani Kresle, eh, pána eh, Matesa, vítam z Európskeho dvora auditorov a Sabin Weisschläger pod predsedu dozornej správnej rady ECB. Náš výbor sa teší, že e, má e, túto možnosť e, vypočuť si prvú správu Dvora auditorov Predseda správnej rady ECB pravidelne e, navštevuje výbor e, Ekon a informuje ho o zmenách v oblasti bankového e, sektoru a je to veľmi dôležité v rámci tohto prvého piliera Európskej únie. Pred niekoľkými deňami Ekon hlasoval o tejto záležitosti ECR, ehm, e špeciál, osobitná správa a, a o nezávislosti ECB. Možno e, kolegyňa Inge chce niečo dodať. Sme veľmi radi, že môžeme spoločne predstaviť túto e, správu. E, navrhujem, aby kolega hneď sa pustil do predstavenia jeho správy. Ďakujem. E, e, vážené dámy a páni, za príležitosť, že vám e, môžem odprezentovať túto správu Európskeho dvora auditorov o jednotnom mechanizme dohľadu. Je sú to opatrenia na riešenie globálnej krízy Toto rozhodnutie bolo motivované obrovskými e, nedostatkami e, vo, veľkých, e, vo všetkých európskych krajinách Veľa bankových inštitúcií eh, bolo eh, nutených eh, žiadať finančnú podporu. Treba zredukovať rizika do budúcnosti a európska politika sa rozhodla zriadiť tento dohľad. ECB zohráva v tomto systéme dôležitú úlohu. Takmer 130 väčších bankových skupín má pod dohľadom, to je 1200 200 dohľadovaných eh, organizácií a tiež eh, mikroprudenciálny eh, dohľad v celej Európskej únii spadá pod našu kompetenciu tieto orgány e, z, e, uplatňujú veľa e, úloh, napríklad kontrolujú pre nešpinavých peňazí a tiež kontrolujú a robia dohľad nad bankami. Taktiež sa ECB venuje mikroprudenciálnemu dohľadu do Rozhodli e, e, sme sa zamerať dohľad na sledujúce otázky. Ako e, je vytvorený komplexný systém SSM, ako je organizovaný, ako funguje, akú štruktúru treba vytvoriť, ako je to so zodpovednosťou a v končnom dôsledku, ako sú zorganizované zdroje pre inšpekcie priamo na mieste aj na diaľku. Aké boli naše zistenia? Komplex komplexný e, systém infraštruktúrálny bol relatívne rýchlo zavedený. E, pred nejakých 13, 13 mesiacmi tisíc e, zamestnancov bolo narekrutovaných. Ehm, táto komplexnosť toho nového systému je veľkou výzvou. Nový mechanizmus spočíva na veľkom stupni spolupráce s E, jednotlivými inštitúciami. E, e, tento výbor nekontroluje rozpočet pre ľudské zdroje. Toto zostáva na výkonnej rade. Mm, je viazaný legislatívou, je potrebné rozdeľovať medzi monetárnymi a dohľadovými funkciami, avšak rizika e, boli riešené, aby sa zminimalizovali, e, zminimalizovali e, dopady. Neboli dostatočne dostatočne analyzované potreby nového, nových zamestnancov, takže často tam Eh, nebol dostatok zamestnancov a mm, boli závislí od zamestnancov, ktorých im poskytli národné orgány. Priamy dohľad a priame inšpekcie takisto hrajú dôležitú úlohu. Iba 12 inšpektorov eh, pochádzalo z personálu ECB. Ostatné inšpekcie viedol personál iných kompetentných úradov. To isté sa dá povedať, a je to možno prekvapujúce, že to nejde len, to nejde len o to, že nemáme dosť ľudských zdrojov, nemáme dosť vlastných zdrojov, ale manuál pre dohľad stanovuje aj to, že inšpekcie na mieste v bankách by mali byť vedené ľuďmi z národných uh, príslušných orgánov. Je tu jasný zámer zákonodarcu, že ECB by malo priamo dozerať iba nad 120 hlavnými bankami a nemalo by eh, tvoriť eh, vedúcich tímov pri iných inšpekciách. Vo všeobecnosti eh, musíme povedať, že naozaj nie je dostatok ľudských zdrojov aj v spoločných tímoch predohľad, ani v špeciálnych tímoch nie je dosť ľudí komunikácia, oznámenie s radou pre dohľad. Už pred rokom sa to tam v tejto komunikácii spomínalo. Je to naozaj spletitý systém. Vidíte, že je tu personál z ECB, personál z príslušných národných orgánov a do istej miery musíme priznať, že je tu problém, pretože ECB nemá systém vyhodnocovania výkonnosti personálu alebo kvality personálu, ktorí pochádzajú z národných štátov. ECB je zodpovedný, ECB riadi, je na čele, ale nevie vyhodnotiť personál, ktorý prichádza do tímov z príslušných národných orgánov. Dokonca nedokáže ECB ovplyvniť ani hodnotenie personálu a ich postup kariérny, pretože v niektorých krajinách na to existuje legislatíva, do ktorej ECB vstupovať nemôže. Takže Toľko naše hlavné zistenia. Musím povedať, že sme posúdili operačnú efektívnosť manažmentu ECB aj pri inšpekciách nie v teréne, aj pri inšpekciách v teréne. Mnohy, mnohé dokumenty, ktoré my ako auditory považujeme za nevyhnutné na audit v rámci nášho mandátu, um, považujeme za výsadu auditorov rozhodnúť, ktoré dokumenty sa majú použiť pri audite, audite a ktoré nie. Treba schváliť alternatívy a možnosti a takisto prihliadať na stanoviska zákonodarcov. Takisto treba povedať, že naše skúsenosti potvrdzujú, že národné orgány, najvyššie národné orgány pre audit pri zavádzaní jednotného mechanizmu pre dohľad je problém s mandátmi. Nie je tu jednoducho mandát, ktorý by pokrýval všetky možnosti a treba sa opierať o medzinárodnú prax v tomto ohľade. Teraz niečo pozitívne. Musím povedať, že sme poskytli odporúčania 13 skupinám. Viac ako 13 odporúčaní to bolo, ale skupín bolo 13. A ECB prijalo 12 z týchto odporúčaní. Tá 13, ktorú neprijalo plne, tam bol problém s rozpočtovým procesom, kedy sme videli, že celý systém bojuje s nedostatočnými zdrojmi a dohľad by mal mať viac vplyvu aspoň teda tí poprední úradníci, ktorí e, seniory alebo starší úradníci, ktorí dozerajú, by mali mať viac právomoci. Rada pre dohľad nemôže mať túto úlohu aj nad ľudskými zdrojmi, aj nad rozpočtom. Malo by to byť e, inštitucionálne inak zorganizované v rámci SSM ECB by mala byť riadená, e, spravovaná v rámci druhotnej legislatívy v tomto systéme. Takisto sme vzniesli otázku, aké služby by mali podporovať obidve funkcie. ECB povedalo, že plná separácia by zvýšila náklady a znižila efektívnosť. Naše odporúčanie však nebolo, že treba tieto služby úplne eliminovať alebo ich využitie eliminovať, ale že tu je riziko možného konfliktu cieľov. Napríklad právne služby by mali byť e, zautorizované vopred. A napokon by som chcel dodať, že tie zostávajúce nevyriešené veci sa riešia a aj personál e, priaznivo prijal našu správu aj vznesené námietky, čiže ECB akceptovalo 12 z 13 odporúčaní, ako som už povedal, a to je jedno len šťastie. Ďakujem pekne za pozornosť. Toľko z mojej strany. Ďakujem. Thank you very much. Now, Sabine. Ďakujem pekne a teraz uh, Sabine uh, Uh, Vážený pán predseda, vážení uh, poslanci, uh, ďakujem pekne za uh, príležitosť uh, E, komentovať výsledky e, Európskeho dvora auditorov. E, chcem na úvod povedať, že veľmi vítam externé perspektívy toho, čo môže byť vylepšené, pokiaľ ide o efektivitu mechanizmu dohľadu a skutočne je tam priestor na zlepšenie. ECB preto súhlasí so takmer všetkými odporúčaniami EKAS a začal začala ich implementovať. E, veľa z nich je už v procese riešenia, napríklad zo e, e, štihlenie procesu príjmania rozhodnutí, pokiaľ ide požiadavku o väčšej transparentnosti. Rozhodli sme sa, že nebudeme využívať len bankové štatistiky na našich webovských stránkach, ale zaviedli sme aj nové nástroje pre verejnosť ako pravidelný newsletter a informácie o jednotlivých eh, témach. Eh, tiež eh, zlepšujeme konzultácie s priemyslom mm, aj na témy, ktoré by sme nevyhnutne nemuseli konzultovať. Súčasne zároveň sa zaoberáme plánom, ktorý príjme následné opatrenia, pokiaľ ide o odporúčané opatrenia zo strany Európskej komisie, napríklad eh, školenie eh, zamestnancov, eh, plány týchto školení a tak ďalej. takisto musíme Eh, dodržať aj eh, legálne obmedzenia zákonné obmedzenia zo strany legislatívy. Chcela by som zdôrazniť jeden aspekt a síce eh, otázku, či, sme, mm, či sú poskytované všetky dokumenty, ktoré sú potrebné. Som presvedčená o tom, že sme poskytli všetky roku e, všetky dôkazy EDITu, e, e, aby sme zabezpečili účinné riadenie najmä podľa 20, článku 27 časti 2 štatútu ECB článku 27 nariadenia o JMD. Poskytli sme Mm, týmu dohľadu potrebné dokumenty, viac než 250. Uskutočnilo sa veľa stretnutí e, s e, príslušnými odborníkmi e, v súlade s všetkým, čo bolo dohodnuté. Do orgán dohľadu tu niektoré veci teda nemohli byť poskytnuté e, dohľadnému orgánu, pretože e, zachádzali nad e, rámec povinnosti a mohli by sme sa dostať do konfliktu s údajmi o tretích osobách. Čiže to sú dokumenty, ktoré nemáme my k dispozícii, ale informácie, ktoré pochádzajú od tretích strán. To však neznamená, že EK nedostala dodatočné informácie boli e, vyžiadané informácie e, pre rôzne situácie dohľadu napríklad e, riadené rozhodnutia, program posudzovania autorizácie, toku dokumentov od začiatku rozhodnutia až, cez, až po notifikáciu tej ktorej banke. Neboli sme si istí, prečo takéto bankové individuálne informácie informácie boli eh, potrebné pre efektivitu postupu ECB. Eh, e Nie sme eh, v situácii, že môžeme zverejniť všetky informácie týkajúce sa, týkajúce sa utajných informácií bankových. Namiesto toho sme vypracovali Excelové tabulky s anonymizovanými údajmi, s rôznymi krokmi, pokiaľ ide o proces príjmania rozhodnutí. E, takže e, to sme sa, e, sa nažili mm, o dosiahnutie rovnováhy medzi tou požiadavkou, ktorá bola a medzi mandátom, ktorý máme. Dovolte mi pripomenúť, že dôvod obmedzenia mandátu mm, je upravený v primárnom práve Európskej únie a mandátom je zabezpečiť e, nezávislosť ECB. E e, toto bolo mm, v súlade s primárnym právom. Nariadenie o JMD upravuje komplexný rámec keď e, je zahrnutá e, aj e, medziinstitucionálna dohoda medzi parlamentom a radou um, a záznamy z jednotlivých postupov sú zasielané parlamentu hearingy Daniel Louis, pokiaľ ide o politiku a tiež individuálne bankové rozhodnutia Tento, táto úroveň dohľadu sa priaznivo odráža v národnom kontexte. Urobili sme revíziu národných auditorov a väčšina buď nemá mandát na to, aby robili audity v rámci dohľadu, alebo majú obmedzený mandát napríklad len na finančný manažment alebo na prevádzkovú efektívnosť. Takže z nášho hľadiska, z nášho pohľadu, to auditovanie nesedí. Pri dohľade naozaj potrebujeme, aby z EDA sme boli plne e, súčinní a konštruktívni a na základe mandátu EDA, Dvoru auditorov, by sme mali jednak prijať ich odporúčania, vítam tieto odporúčania, a tak ako povedal pán Mates, to jedno odporúčanie, ktoré neprešlo, aj to čiastkovo iba, e, sme v plne v súlade so zisteniami Európskeho dvora auditorov. Ďakujem je to vždy problém rozhodnúť, aké informácie sa majú dať auditorovi. E, pán Vali, nech sa páči. Grazie. Ďakujem, pani predsednička. Chcem sa poďakovať Dvoru auditorov za správu a za prácu, ktorá je veľmi užitočná a e, slúži to veľmi aj výboru pre kontrolu e, rozpočtu a myslím, že aj politické skupiny využijú naozaj túto správu. Na začiatok by som chcel pochopiť e, niektoré veci, chcel by som počuť detaľnejšie informácie zo strany ECP, prečo nebol poskytnutý plný e, prístup k informáciám a dokumentom dvoru auditorov, pretože prístup k dvoru auditorov zvyčajne je širší a je potrebné odpovedať aj občanom na otázky, takže chcem vysvetlenie, prečo bol odopretý prístup k určitým dokumentom. Druhá vec, na ktorú chcem e, poukázať, sú nedostatky nového systému dohľadu. Dvor auditorov v správe hovorí, že tie audity centrálnej banky nie sú porovnateľné s auditmi národných inštitúcií, pretože e, bankové systémy nie sú homogénne, asi ani nikdy nebudú, pretože majú príliš odlišné charakteristiky. Sú tu veľké rozdiely medzi bankovými systémami a ekonomickými systémami v rámci eurozóny. ECB nemá dnes nástroj na to, aby e, robila také hĺbkové kontroly, ktoré by boli primerané e, výkonnosti a tak ďalej je tu určitá slabosť, sú to nedostatky v tomto e, systéme dohľadu. Sú tu ťažkosti plne pochopiť takisto výsledky procesu revízie prudenciálneho systému. Potom je to aj nedostatok transparentnosti v dohľade podľa dvora auditorov. To môže viesť a videli sme niekoľkokrát aj také prípady v posledných rokoch, môže tu viesť k riziku arbitrárnosti. E, čiže rôzne interpretácie v závislosti od konkrétnych prípadov, to je tá arbitrárnosť. A tá inštitúcia, ktorá podlieha dohľadu, potom nebola dobre ohodnotená a takisto neboli predložené dôvody tej arbitrárnosti. No a teraz jeden politický koncept. E, chýba tu hodnotenie e, systémového rizika. Ak my vytvoríme systém dohľadu nad bankami, ten by mal e, predchádzať bankovým krízam, nie riešiť ich dôsledky. A čiže musíme hľadať príčiny kríz a príčiny sú nadmerné finančné aktivity v rámci bank deriváty, finančné špekulácie a tak ďalej a nemôžeme dopustiť, aby tieto veci sa prehliadali. Takže tento boj musí byť dôslednejší a odhodlanejší. Inak to nemá celé, celý, celé zmysel, pretože my budeme len penalizovať úverový sektor a tým bude zase len trpieť reálna ekonomika ale malo by to byť inak. My by sme sa mali práve týmto snažiť obnoviť rast eurozóny, čiže toto by mal byť cieľ e, dohľadu. Ehm, nemá len zvyšovať neistotu, práve naopak má zvyšovať stabilitu a istotu. A tak ako povedal dvor auditorov, menová politika a politika dohľadu často je realizovaná tou istou inštitúciou, teda je realizovaná tou, tou inštitúciou a je tu nebezpečenstvo konfliktu záujmov a je potrebné analyzovať rizika, ktoré vyplývajú z tejto ambi- dvojznačnosti a ako vlastne riešiť potenciálne konflikty záujmov. To je ďalšia otázka. Formálne, vnútorne sa tu oddeluje Európska centrálna banka a SSM, ale v skutočnosti patria pod ten istý dážnik, tak povediac. No a na záver, pripomínam, Európska komisia každé tri roky by mala Eh, zverejniť eh, správu o eh, spoločnom systéme dohľadu. Prvá správa bola, teda mala byť predložená v roku 2015, ale neboli poskytnuté dostatočné dokumenty. My nemáme teraz efektívnu a demokratickú kontrolu nad rozhodnutiami a činnosťami ECB cez nástroje, ktoré komisia vytvára a táto veľká moc komisie ohrozuje potom v konečnom dôsledku aj ekonomické politiky a menovú politiku, najmä v čase krízy, kedy je potrebná rýchla reakcia. Čiže tento nástroj, ktorý teraz je, podlieha e, revízii legislatívnej, by mal riešiť príčiny krízy. My by sme my sme doteraz riešili následky, ale e, rizikom je, a že vytvoríme ešte nestabilnejší systém, pretože budú zachované tie systémy v základ, e, systémové chyby v základoch tohto projektu. Takže to sú naše pripomienky e, k správe Dvora auditorov a ja by som chcel dostať odpovede na tieto otázky Ehm, všetci chcú dostať z výboru Ekon aj z výboru pre rozpočtovú kontrolu. Ďakujem, pán Hejes, ako prvý rečník, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som rád uvítal túto správu o EDA, ECB a e SSM a vítam príspevok pána Valisa, ktorý tu dnes odznel. Dôležité je povedať, že jednotný mechanizmus dohľadu SSM bol ehm, skonštruovaný uprostred krízy ako prvý pilier bankovej únie. Je to jednotný systém dohľadu a nie len pre systematicky dôležité banky, systémovo dôležité banky, ako tu už odznelo, pán predseda, ale aj preto, aby boli stanovené minimálne štandardy na, pre nesystémové malé banky, ktoré existujú v Európskej únii. Aj keď SSM bol e, etablovaný v momente krízy, to neznamená, že nemôžeme zmeniť spôsob, akým sa vykonáva transparentnosť, auditovanie, či jednou inštitúciou, či druhou. A to neznamená, že to nemôžeme celé zrevidovať alebo pravidelne revidovať. Nie je to predsa vytesané do kameňa. Je to veľká organizácia, e, zanecháva za sebou naozaj, je to veľká váha, tak povediať, v bankovom, v bankovom systéme. A vo výbore Ekon. Chcem pochváliť poslankyňu, čo sa týka jej porozumeniu veľkým bankám, hĺbke jej poznatkov a naozaj, čo sa týka SSM, k tomu prispela veľkou hrivnou. Nie je to len o aktívach, ktoré majú byť v základoch záťažových skúšok, ale je tu mnoho ďalších vecí, ktoré treba zrevidovať. Správa je vlastne podobná tá správa bola publikovaná už pred rokom. Hovorilo sa o role trojky a v tomto scenáre aj zo strany výboru IKON, aj zo strany výboru pre rozpočtovú kontrolu zaznelo, že bol nedostatok dokumentácie, ktorý auditori z EDA dostali a takisto trojka v Írsku pri írskom bailoute tieto, pertraktovali sa aj tieto témy a Poznamenalo sa, že dokumentácia je nekompletná dokumentácia jednotného systému dohľadu, mechanizmu dohľadu. A to treba povedať nahlas. E, akceptujem, že sa udialo mnohé a že sa naozaj odviedlo veľa práce na budovaní systému dohľadu nad bankami, ale to neznamená, že sa nedá zlepšiť ešte viac. A tá otázka transparentnosti, tá naozaj má vysokú závažnosť pretože verejnosť musí chápať nevyhnutnosť potreby toho, že máme mechanizmus dohľadu. Pre mňa je to logické, keď predsa máme spoločnú menu a keď dávame doved na bankovú úniu, mali by sme mať aj prierezový európsky systém jednotného dohľadu, ale musí byť veľmi dobre nastavený, vyladený a informácie, ktoré poskytuje tento systém dohľadu parlamentu a ďalším inštitúciám, musia byť tieto dokumenty kompletné a dostačujúce. Pán Draghi takisto povedal, že pri výmene informácií nemajú dostatok informácií, neplynie k ním dostatok informácií a pritom sa e, vlastne touto dokumentáciou skladajú účty. Toľko moje záverečné poznámky. Nemyslím si, že pre ECB je priateľné, že si vyberá, ktoré dokumenty poskytne EDA. EDA by sa malo rozhodnúť, či niektoré z agentúr v rámci Európskej únie sú na úrovni, na ktorej majú byť, alebo nie sú. Auditor má predsa posledné slovo. Tam sa odvolávame k a všetky ostatné agentúry, dokonca aj banky, nemôžu predsa povedať, neakceptujeme váš mandát a my sa rozhodneme, ktoré papiere a dokumenty vám dáme na kontrolu a ktoré nie. To je nepriateľné tak ako to povedali kolegovia, že trojročná revízia, ktorá bola slúbená, že bude hotová v decembri 2015, ešte stále hotová nie je. O tom tiež potrebujeme ďalšie informácie. Akceptujem, že tých 12 z odporúčaní z 13 sa prijalo. To vítam. A záverom chcem povedať, že jedným z prínosov tohto špeciálneho systému je, že sme už nahromadili dobre praktiky a horšie praktiky aj z ECB pri spolupráci s EDA. Máme isté praktiky. Tvrdia, že sa priamo zodpovedajú Európskemu parlamentu, ale mnohí ľudia to asi spochybnia. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem. Ja musím povedať, že monitorovací dialog nemá veľa dočinenia s auditom. To sú dve rozdielne veci. Monetárny dialog celkom dobre funguje a tento parlament mnohokrát vyjadril spokojnosť s tým, ako to ide. Treba pamätať takisto aj na štatút ECB, napríklad 27.1 a 27.2. Tam sú isté obmedzenia. Pervanš Beres má slovo. Il encore l'interprétation Máme ešte tlmočenie? Um, merci, je pense, très Myslím, že je veľmi dôležité, aby sa konali takéto spoločné zasadnutia medzi výborom EKON a výborom pre kontrolu rozpočtu. Ja veľmi pamätám na názor verejnosti a na to, aby dvor auditorov mohol dobre vykonávať svoju prácu. Jeho Správy sú vždy veľmi obohacujúce a tí, ktorí sú zodpovední za SSM, eh, tak ako aj my, čítajú tieto správy s veľkou pozornosťou, ale niekedy si trošku možno mýlime ciele. Keď sa pozrieme na obrovský rozmer úloh, ktoré SSM musí riešiť, je to obrovská výzva, ktorú málo kto musel zvládať e, v posledných rokoch, pretože medzi bankovými systémami Európy sú obrovské rozdiely a je potrebné vytvoriť nejakú ekvivalentnosť, aby sa dal vykonávať ten dohľad nad nimi. A ja sa trošku obávam, že keď sa budeme sústrediť na niektoré obmedzené aspekty, tak budeme oslabovať inštitúciu, ktorú veľmi, veľmi potrebujeme, a ktorá je vlastne základným stavebným kameňom bankovej únie. Takže ja dúfam, že výmena názorov bude na toto pamätať. Je potrebné, aby sme my e, prispeli k zlepšeniu práce SSM. Nechcem, aby cez e, kritiku takejto inštitúcie, ktorú bolo naozaj veľmi ťažké vybudovať, e, ktorá musela čeliť aj, aj veľkým, um, veľkým kultúrnym výzvam a prekážkam. Nechcem jednoducho, aby sme vyliali dieťa s vaničkou, pretože nemôžeme už pokračovať v tom dohľade na národnej úrovni. Ja si myslím, že sa to musí vyvíjať ďalej a nemali by sme teraz podkopovať tú architektúru, ktorú sme tak ťažko stavali. Samozrejme, ja si uvedomujem, sú tu ťažkosti. Nová organizácia má vždy také úvodné ťažkosti, keď začína pracovať, ale prosím, pamätajte na to, že musíme rozlišovať medzi takými počiatočnými chybami, začiatočníckými chybami a tým hlavným politickým cieľom potrebujeme túto inštitúciu keď sa pozrieme na metódu odhodlania, a profesionálnosť, s ktorou sa napríklad robil nábor pracovníkov, s ktorou sa pripracovali interné, pripravovali interné pracovné metódy. Na to boli naozaj veľmi, e, veľmi krátke časové lehoty k dispozícii, takže naozaj podľa mňa e, to bolo veľmi namáhavé. Ďakujem. Burkhard Balc, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Európsky dvor auditorov má úlohu podľa pravidiel um, Európskeho bankového dohľadu kontrolovať um, dohľad nad bankami, riadenie bank. A ja si myslím, že pravidlá a poznatky um, dvora auditorov by sme naozaj mali brať veľmi vážne. Áno, je tu nedostatok v dohľade, a v kontrolách, keď sa prenášajú národné kompetencie dohľadu na európsku úroveň, ale zároveň sa neprenášajú na európsku úroveň e, národné auditorské postupy, tak dochádza k, tej, k, te, k tomu nedostatku, k tej diere v pravidlách a Európska centrálna banka eh, pri vykonávaní dohľadu nie je tak nezávislá ako Národná banka. ECB podlieha iným kritériám, pokiaľ ide o um, spoluprácu, napríklad transparentnosť a tak ďalej. A preto my spolu s ECB v interinstitucionálnej dohode sme zakotvili, že prenos dohľadových úloh na európsku úroveň musia podliehať princípu politickej zodpovednosti. Európska centrálna banka musí byť takto vlastne merateľná alebo kontrolovateľná a ECB sa, tým ne, sa nemôže z toho vymaniť so svojím štatútom, ktorý hovorí, že je to menová inštitúcia. Mám otázku pre dvor auditorov. Aké možnosti tu vidíte, akým spôsobom Európska centrálna banka by e, mohla byť transparentnejšia a ako by sme ju mohli donútiť viac spolupracovať? A pokiaľ ide o medziinštitucionálnu dohodu medzi ECB a Európskym dvorom auditorov, aké sú možnosti? Urobili ste už kroky týmto smerom k uzavretiu takejto dohody? Je tu aj pani Lautenschläger. Čo na to hovorí teda Európska centrálna banka? Chcel by som vedieť od zástupkyne ECB. Ďakujem. Pán Tarkula, eh, ako ďalší rečník. Ďakujem. Pán predseda, ja by som chcel poďakovať poslankyniam a poslancom a takisto členovi EDA, pánu Matesovi za vyváženú správu, aj kolegovi Valimu za príspevok. Ako sa hovorí v tejto správe, vybudovanie systému SSM v rámci bankovej únie je zložité, čo naozaj počerkuje význam tejto správy. Dohľad sa presunul z národných orgánov na ECB a preto je veľmi dôležité pre občanov vyjasniť, ozrejmiť, ako to vlastne funguje táto dohoda. Čo sa týka obsahu správy, súčinnosť so súdom, s dvorom auditorov je nevyhnutná transparentná, takisto transparentnosť voči iným európskym inštitúciám a členským štátom hrá dôležitú úlohu. A po tretie, naozaj súhlasím s EDA, že ďalšie zoštihľovanie by malo umožniť Rade pre dohľad sústrediť sa na zásadné záležitosti, ktoré sú náročné a aby zároveň tento mechanizmus stále fungoval. Práca sa dá rozdeliť na, medzi viacerých, ale spoločná, spoločný problém je, že táto štruktúra potrebuje čas, kým sa nájde tá správna rovnováha. Je treba ešte stále analyzovať e, to, ako sa táto štruktúra hodnotí. Ďakujeme, hovorí pán predseda. Ajala Sender má slovo. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Pán Ivan Katalín nemohol prísť, hoci mal. Mal prísť, ale ospravedlňuje sa, že tu nie je. Súvisí to so situáciou u neho, nemohol byť na tomto stretnutí. Ja by som nadviazala na to, čo povedali kolegovia a pochválila by som kolegu Vali za analýzu situácie naozaj sa ponoril hlboko do niektorých týchto záležitostí, ktoré ležia na stole, do obav, ktoré tu boli vyjadrené. Napríklad zo strany dvora auditorov mali sme prvú správu, ktorá sa týka mechanizmu a tu súvis, súhlasím s pani Bereš. Je to naozaj citlivý moment. E, musíme chrániť tento mechanizmus, e, postarať sa o ňoho, aby mohol sa rozvíjať. Štát bol dobrý, veci sa začali rozvíjať, to sme takisto potvrdili. Jasné, že treba v istých detailoch sa e, zlepšiť a najprv zlepšíme tie menšie veci, kým sa pustíme do zlepšovania veľkých vecí. E, na druhej strane by som rada položila niekoľko otázok pánu Matesovi. Poprvé, EDA odviedol vynikajúcu správu, samozrejme s obmedzeniami kom komplexnej situácie je to naozaj prekerná situácia v rámci tohto kontextu. By som si dovolila niekoľko poznámok. Podľa mňa má veľkú závažnosť, že e, treba rozlišovať na jednej strane medzi správou, ktorá sa venuje konfliktu záujmov alebo možnému konfliktu záujmov, možným problémom, ktoré mm, pretrvávajú. A na druhej strane sú tu iné záležitosti, ktoré súvisia s rizikom, s podporou, a krátkodobo aj dlhodobo sa na to treba pozerať no, oddelenie. Riadenie Európskej centrálnej banky, všetci si asi môžeme predstaviť, že majú mm, isté bezpečnostné prvky zabudované v systéme, isté firewalls. A čo sa týka mechanizmu samotného, chápem, že musíme identifikovať prvky, kde sa dá dobre spolupracovať. Tak to vždy robíme s rôznymi agentúrami. Dohodneme si typ spolupráce, druh spolupráce, čo sa dá očakávať od tejto spolupráce a potom schváľovanie absolutória napríklad za rok 2015. Vždy sa na problémy poukáže, vypichnú sa napríklad problémy s ľudskými zdrojmi a tak ďalej. Niekedy je to jednoduché, pomenuje sa to. Niekedy to súvisí s tom, kde je inštitúcia umiestnená. E, niekedy s inými vecami. Chcela by som vás poprosiť, a tiež sa obraciam na ECB, je treba sprístupniť informácie, všetky informácie, ktoré sú potrebné pre audit. Všetky informácie, ktoré môžu uľahčiť prácu EDA. A všetky tie aspekty, o ktorých si myslia, že by tam mohlo niečo vzbudiť obavu. Treba zabezpečiť, že rozlíšime medzi rozličnými typmi ťažkostí, ktoré môžu vzniknúť a samozrejme celý mm, monetárny aspekt a aspekt e, dozoru, dohľadu nad bankami. Všetci vieme, že to je delikátna záležitosť. Všetky národné banky, centrálne banky členských štátov EÚ sa musia vysporiadavať s problémami a my na európskej úrovni sa ako si pokúšame ich všetky zvládnuť. Vidíme, že bankové systémy v jednotlivých krajinách sú v ťažkostiach a keď sa ich pokúšame auditovať, nie sú z toho najšťastnejšie ale treba to mať e, na zreteli. Je to jednoducho tak. Niekedy veci sú jasné, ale niekedy človek naozaj sa dotýka citlivých, prekerných vecí a je možné sa vyjadriť, že niektoré z týchto citlivých vecí sú aj vlastne mimo mandátu e, bankového dohľadu. Treba zabezpečiť, že Európsky dvor auditorov EDA je dobre nastavený, mechanizmus dobre funguje, e, musí tu byť istá rovnováha, čo chcú banky, čo potrebujú banky a tie odporúčania, ktoré sú tu v texte, chápem ich, plne ich rozumiem. Teším sa na to, aká bude budúcnosť celého tohto systému. Pravidelne chodím do tohto výboru, hovorí ďalší rečník, pán Flanagan, a každý asi vie, že som trošku skeptický. Na jednej strane treba povedať, že eh, EDA na mňa vždy urobí dobrý dojem. Ako predsedajúca už povedala, ECB nemôže vybrať, aké dokumenty budú auditované, čo uvidí o EDA a čo neuvidí. To si myslím, že je pozitívne, že to tu zaznelo. Tri piliere bankovej únie sú opísané treba, aby to bolo transparentnejšie, zjednotenejšie a bezpečnejšie a SSM v roku 2014, keď vznikol na troch pilieroch Novej bankovej únie, e, tie problémy, ktoré sa tu všetky opisovali a ktoré stáli Írsko 17 miliard eur, znamenajú, že tieto tri piliery sa jednoducho zrútili jeden na druhý. Neformálne sa vyjadrili mnohí a čo sa deje teraz a čo sa bude diať e, v budúcnosti. Takisto sa mnohí vyjadrili k tomu, čo, ako to bolo v minulosti. Jonathan Sugarman, ktorý bol oznamovateľom nekalej skutočnosti, tzv. Biela vrana, sa postavil e, v centrálnej banke proti a povedal, že sa tu porušili pravidla o likvidite a jeho, jeho Sťažnosť bola ignorovaná, z toho by sme sa mali poučiť. Každá írska banka skolabovala a záruky nás stáli 17 miliard eur. To sú naozaj pretrvávajúce problémy, ťažké problémy. Ak sa niekto stiažuje a ak naozaj sa zdá, že keď jedna banka klame, tak asi budú klamať aj inú, iná, tak asi príde k dominovému efektu. Ešte stále platíme. Ešte 3 miliardy minulý rok a isté čiastky predchádzajúce roky. To znamená, že sme sa obratili na veľkú banku, požičali sme si 3 miliardy a potom sme to zapalili a ani sme si neužili to teplo z toho ohňa. Tak by sa to dalo metaforicky pomenovať. Čo sa týka prudenciálnych pravidiel pre dohľad, Írska centra banka odmieta konať v, v veci, ktorú oznámil Jonathan ako biela vrana. Ja žiadam Edu, ktorá musí spolupracovať a byť v súčinnosti s ECB, aby vyšetrila prípad Jonathana Sugarmana a aby sa to vysvetlilo nielen írským ľuďom, ale aj ECB, aby pochopila, čo sa vlastne deje a ako to, aký to malo dopad na európsky rozpočet. Samozrejme, môžeme označiť tieto problémy za obrovské a náročné a ťažké, ale pokiaľ budeme takýto všeobecný a nepovieme špecificky, čo sa kde stalo a prečo, E, tak ľudia vždy si nebudú nám dôverovať. Mali by sme povedať náhla, že niektoré kone nám už poutekali z, z ostajní a sebe by sa takisto malo zretelne vyjadriť aby, tak, aby tomu všetci rozumeli. Teraz pani Liesenfeld z generálneho riaditeľstva FISMA, ale ešte posledný rečník, pán Pienkas. Vou tentar ser breve eh, e começo por uma declaração. Budem hovoriť stručne. Ja som trošku zaujatý v politickej skupine GUE sa zasadzujeme za verejnú kontrolu bankového systému. To znamená, že úverový sektor podľa nás je príliš dôležitý na to, aby sa to ponechalo na voľnú iniciatívu súkromného hospodárstva. To je náš zásadný pohľad na túto e, oblasť a preto som zaujatý. Ale musím ešte povedať, že táto toto rozhodnutie centralizovať bankový dohľad, to kritizujeme a na to máme svoje dôvody. Mnohé dôvody boli už aj predstavené a bolo by potrebné reagovať na naše otázky a dôvody. Napríklad, ako už zaznelo, ehm, konflikty záujmov, takisto hospodárska politika, menová politika a E, bankový dohľad pod dážnikom jednej jedinej inštitúcie. Takisto chýbajú finančné prostriedky, keď sa robí takáto centralizácia, to má finančné dopady. Je nedostatok finančných prostriedkov, personálu, čo je ťažké e, navýšiť a preto chceme, aby sa mechanizmus dohľadu a národné centrálne banky a ECB koordinovali. Na to je potrebné nájsť nejakú odpoveď a ja by som to od vás rád počul. No a dohľad funguje na základe údajov, ktoré poskytujú banky. A ohľadom tohto mám otázku, ako technicky pracujú, ako pracujú tí technici SSM, ako pracujú s údajmi. Vieme, že banky robia vlastné hodnotenia rizika a my chceme vedieť, ako tieto ich hodnotenia sa potom porovnávajú s analýzami ktoré vypracovávajú e, zamestnanci SSM. A potom, pokiaľ ide o tieňové bankovníctvo, to je pre nás ďalší dôvod obáv. To, čo v súčasnosti banky robia, e, robia sekuritizáciu, aby očistili um, svoje účtovné knihy a aby tam posúvali tie pochybné úvery. Čiže je potrebné vytvoriť taký dohľad bankový, ktorý bude sledovať aj toto tieňové bankovníctvo, aby sa celý systém mohol stabilizovať. No a na záver ešte jedna otázka. To sú tie veľké banky, too big to fail, tie systémovo dôležité banky. Nebolo by lepšie zamiešať sa priamo do štruktúry, nerobiť len dohľad, ale zasiahnuť rovno do štruktúry, aby sa oddelili investičné banky a komerčné banky. Ďakujem. Ďakujem. Nevedel som, či komisia sa chce hlásiť alebo nie. Takže najskôr o, zareaguje ECB a potom komisia. Nie, prepačte. Najskôr dvor auditorov. Ďakujem, pán predseda. Pokiaľ ide o otázku, prečo sme chceli tie dokumenty. My vlastne auditujeme, či management Európskej centrálnej banky robí efektívne operácie v tomto kontexte v spojení s činnosťami dohľadu. A preto sa žiadalo o tieto dokumenty. Chcem ešte upozorniť že Európska centrálna banka k výsledkom, výsledkom nášho auditu nemala v žiadnej fáze pripomienky. My sme teda nedostali, e, opakujem, tie dokumenty, ktoré sme potrebovali na prácu. Pokiaľ ide o dôvernosť, informácií voči tretím stranám. Keď súkromný auditor kontroluje účtovné knihy súkromnej firmy, žiada informácie o tretích spoločnostiach, ale to je normálne v práci auditora. A e, vždy je potrebné samozrejme rešpektovať dôvernosť informácií, ktoré sa takýmto spôsobom e, získajú. A myslím si, že rovnaký princíp určite platí v oblasti verejných auditov. Neviem, prečo by nemal platiť. Ďalšia vec, tento problém by sa mohol riešiť aj interinštitucionálnou dohodou, respektíve takýto návrh zaznel, ale dvor sa ešte nerozhodol, akou cestou pôjde. My čakáme na závery parlamentu aj na pozíciu komisie. Keď vydá správu e, k hodnoteniu revízie SSM. Ak sa vydáme touto cestou, tak chcem povedať, že by to že by sme nemali očakávať, že to prinesie úspech veľmi rýchlo. Je to jedna z možných ciest, ale uh, nemôžeme očakávať, že, to, že sa vyrieši hneď všetko. To, to je všetko z mojej strany. Thank you. Ďakujem. Teraz Sabine Lautenschläger. Ďakujem. Veľmi pekne. Najskôr e, vyrieším jedno nedorozumenie. Všetky informácie, ktoré komisia potrebovala ohľadom revízie, ktoré ste žiadali, pán Veli, e, všetky e, sme poskytli a tie otázky vypočutia práca, to všetko ECB E, poskytla a my čakáme e, na správu. Nie je to naša správa, je to správa Európskej komisie. My nemeškáme s poskytovaním dokumentov. E, my sme svoju prácu ukončili a svoje úlohy sme splnili už pred niekoľkými mesiacmi. Teraz otázka, či skúmame tie správne, tie potrebné záležitosti nie iba úverové rizika, ale aj iné. Ja vás e, uistujem, že my skúmame všetky typy rizika. Operatívne riziko, trhové riziko, kybernetické riziko. Vy ste spomínali e, aktíva úrovne 3, deriváty, e, sekuritizácia, investičné bankovníctvo a tak ďalej. Presne toto e, skúmame do hĺbky, tak ako skúmame aj úverové rizika. My nechceme vynechať žiadny typ rizika. Naša predstava je taká, že iba odolné banky, ktoré majú dostatok kapitálu a dostatok likvidity a ktoré majú dobre fungujúce riadenie rizika, ktoré majú dobre fungujúcu biznis stratégiu, budú schopné slúžiť reálnemu hospodárstvu a to dlhodobo. A to si vyžaduje skúmať úverové riziko, trhové riziko, aj operačné riziko nemôžeme medzi nimi robiť e, rozdiely. A nie je tu žiadna arbitrárnosť pri implementácii, pretože e, v jednotnej príručke s pravidlami je veľa mm, priestoru aj na vlastné uvaženie, ale nás kontroluje nie len Európsky dvor auditorov, ale teraz prebieha 8. hodnotenie zo strany Medzinárodného menového fondu ktorý skúma naše schopnosti e, ohodnocovať riziko derivátov úrovne 3, e, operatívneho rizika, úverového rizika a tak ďalej. Komisia skúmala tiež našu efektívnosť a máme aj náš vnútorný audit, ktorý to skúma a existujú jasné pravidlá na globálnej úrovni aj na európskej úrovni ohľadom toho, aké hodnotenia máme robiť my Veľmi jasne to vyplýva aj z európskeho rámca, kde sú konkrétne pravidlá. Musíme chápať biznis stratégiu, rizikovú stratégiu a všetky riziká, ktoré môže prinášať nejaká banka. My teda netrestáme úverovú činnosť. Nie, my uh, skúmame všetko rovnako. No a teraz, pokiaľ ide o konflikty záujmov, uistujem vás, máme princíp separácie, ktorý je implementovaný uh, v Európskej centrálnej banke a naše spoločné uh, služby ako IT alebo ľudské zdroje alebo správa budov alebo právne služby, tie nerobia, tie nevytvárajú politiku politiku vytvára e, predstavenstvo SSM a Supervisory Board a jediný element, ktorý je v oboch oblastiach zo zákona, to som ja. Ja som podpredsednička SSM a zároveň som, výkonnou členkou, som členkou výkonnej rady ECB e a som členkou e, Governing Council, ale tie zložky, ktoré som vymenovala, neurčujú politiku, neurčujú spôsoby e, výkonu dohľadu. A teraz e, otázka, či my vyberáme to, čo odovzdávame Európskemu dvoru auditorov. Prosím, uvedomte si, že akákoľvek žiadosť, ktorú nám dá EKA, skúmame správneho hľadiska z toho pohľadu, aké záväzky nám ukladá spolu zákonodarca. Je úplne jasné, že v každom audite sa nachádzajú informácie od tretich, štáto, od tretich krajín, pardon, od tretich strán. A takisto sú tam aj jasne zakotvené povinnosti v nariadení o SSM, ktoré hovoria, že my informácie bank môžeme poskytnúť tretej strane iba za predpokladu, že tá tretia strana tie informácie potrebuje, že to potrebuje vedieť. No a ja e, si myslím, že Európsky dvor auditorov by nás mal auditovať aj v tom, či dodržiavame túto povinnosť dôvernosti údajov. My ale sme povinní skúmať každú žiadosť, ktorú E, dostaneme aj od Európskej komisie, od každého. A my skúmame, či je potrebné tú informáciu poznať pre tú tretiu stranu. No a tu vlastne kladieme otázku, prečo je potrebné, aby nejaký subjekt mal nejaké údaje banky. My e, si v tomto kontexte kladieme otázku, či náš manažment je v tomto efektívny. O dve minúty skončí tlmočenie, takže posledná pripomienka? Lebo dostane slovo ešte samozrejme aj spravodajca. Posledná otázka, ako pracujeme s tými dátami, ak si spomínam, to, sú, to, bolo, to bola posledná otázka. My v dátach robíme um, ehm, tzv. benchmarking a takýmto spôsobom obmedzujeme čo, do čo najväčšej miery arbitrárne informácie. Máme kvantitatívny prístup, my vieme preukázať, ako sme sa dopracovali k ohodnoteniu rôznych typov rizika. Cez uplatňovanie tých benchmarkov po, po, porovnávame dáta eh, s bankami, ktoré majú podobné biznis modely. A teraz spravodaj sa na dve minúty tirando un po' le file di questo dibattito che è stato molto interessante, ho visto da parte comunque... Bolo to veľmi zaujímavé, ďakujem všetkým kolegom. Vidíme, že je tu veľký záujem, ktorý ešte budeme prehlbovať. Je tu zaujímavú politickú diskusiu. Všetci ukázali, že je potrebná vyššia transparentnosť a politická zodpovednosť na úrovni Európskej centrálnej banky a je potrebné pochopiť lepšie tie mechanizmy, eh, ktoré majú za úlohu ochraniť dôvernosť niektorých informácií. Toto sa musí ešte prehlbiť a je potrebné nájsť nejaké riešenie, aby sa zaručila transparentnosť. To je požiadavka všetkých politických skupín. Ďakujem za odpovede, ktoré ste mi dali, aj o, pokiaľ ide o hodnotenie. A e, pokiaľ ide o širší politický kontext, vidím tu určitý rozdiel, ale vieme veľmi dobre, že sú tu určité kontrasty a rozdiely, ktoré by tu ale nemali byť podľa mňa, pretože všetci sme Európania a e, obyvateľia tohto kontinentu. Je jasné, že ak máme menový nástroj, ktorý môže vytvoriť e, dezagregáciu, potom prídu ekonomické problémy a z toho vyplývajú e, rôzne vzájomné obvinenia. A tí, ktorí kritizujú jednotnú menu, tak je teraz vlastne úspešný, pretože poukazuje práve na tie rozpory, ktoré existujú v rámci vnútornej meny, e, jednotnej meny. Takže my musíme sa vyhnúť tomu, aby sme budovali múry, naopak musíme diskutovať o tých témach a musíme to vysvetľovať jednoduchými slovami verejnosti, aby sme týmto vlastne bojovali proti populizmu a proti predsudkom. Ďakujem. Slovo teda dostanú. Dostane pani Gresle. E, ďakujem za túto výmenu názorov. Ja mám tiež niekoľko poznámok. E, Ocením aj to, čo povedala ECB, ale je tu jedna vec, s ktorou nesúhlasím. E, veľakrát sme diskutovali s SSM o témach, members of the uh, single supervisory board told us that indeed o aktívach na úrovni 3 a treba povedať, že ešte stále nemáme dostatočné zdroje, aby sme vedeli takéto aktíva uh, skontrolovať. Takže veri, veľmi likvidné a spletité, komplexné aktíva sa nedajú preskúmať a dá sa to pochopiť, pretože naozaj sú zložité. Ale popieranie problémov nie je tou správnou cestou. Treba to uznať a treba začať riešiť, ako by sa dalo zlepšiť e, kontrolovanie takýchto aktív. E, ďalšou vecou sú obmedzenia zmluv. Toto je veľmi špecifická povaha e, SSM a kombinácia v jednej inštitúcie, ktorá má zodpovednosť aj za monetárnu politiku, aj za kontrolu ako ECB. Je to istý model, ktorý existuje vo viacerých krajinách, ale nemyslím si, že by to malo byť taký problém, ktorý, sa, sú, ktorý súvisí s auditom. Niektoré témy e, týkajúce sa transparentnosti majú naopak vysokú závažnosť. E, výbor pre kontrolu rozpočtu tiež je priamo zodpovedný za túto tému. A nech sa páči, teraz máte slovo. And, um... Ďakujem pekne všetkým kolegom. Myslím si, že nariadenie článok 20 odsek 7 je veľmi jasný a preto my teraz čakáme nasledujúce kroky, čo dvor auditorov chce urobiť. Ak by sme mohli počítať vašu správu, to by bolo uh, výborné. Ďakujem pekne, končím stretnutie, ďakujem za spoluprácu.